vo výbore pre dopravu kolega Kosa a vo výbore pre polnospodárstvo kolega Andrie. Pýtam sa, či sú námetky voči týmto e, návrhom. Zdá sa, že nie, takže e, tieto nominácie sú platné. Na začiatku budúcej plenárnej schôdze budete mať k dispozícii zápisnice, zápisnicu. Ak nie sú námietky tak e, k týmto návrhom uznesenia, tak ich postúpim všetkým relevantným grémiam a osobám. Teraz je táto schôdza Európskeho parlamentu prerušená. Všetkým želám šťastný návrat do vlasti.